El señor presidente. Buenas noches. Príjemný večer, vážené priateľky a priateľ. Opätovne obnovujeme rokovanie. A treba povedať, že to je pre nás mimoriadná čest mať medzi nami pani komisárku, ktorá bude stále aj našou kolegyňou, pani komisárku Malström. No a môžeme otvoriť ďalší bod programu rokovania, ktorým je odporúčanie pre druhé čítanie. Je to od pána Lamberta vytvorenie Európskeho úradu pre podporu azylu alebo pre pomoc azylantom. Je to téma, ktorá je mimoriadne dôležitá a som si celkom istý, že eh, pán Lambert nám o tejto téme bude vedieť veľmi pekne a doširoka porozprávať. Nech sa páči, spravodajca má 4 minúty na to, aby predstavil svoju správu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nemám pocit, že téma, že, že to je celkom inšpiratívna téma. Rozhodne to je kontroverzná téma, ktorou boli mnohí e, poslanci vystrašení a preto aj prišli vystúpiť. Tí, ktorí sú dosť odvážni, aby tu boli, treba využiť tento moment a vystúpiť. V prvom rade chcem poďakovať všetkým teneným spravodajcom, ktorí pracovali so mnou na tejto správe, pretože naozaj veľmi aktívne e, prispeli k tejto práci a mali sme vynikajúcu schopnosť aj možnosť nájsť spoločnú rokovaciu pozíciu. Takisto chcem poďakovať aj dvom prez, dve, českému a predovšetkým švedskému predsedníctvu za veľmi otvorený prístup k tejto téme, ktorý sme mali možnosť využiť pri niektorých rokovaniach, tam, kde sme dokázali rokovať a nemali sme len pocit, že nám rada vnúcuje to, čo chce. Aspoň teda niekedy to tak bolo. Čo sme dokázali? Cieľom tohto Európskeho úradu pre podporu azylu je vlastne neustále zabezpečovať kvalitatívne rozhodovanie pre tých, ktorí sú v potrebe ochrany. A môže to byť otázka života a smrti pre tých, ktorí to potrebujú. Ale je veľmi dobre známe, že tento systém nefunguje konzistentným spôsobom vo všetkých členských štátoch. Sú tu pomerne veľké rozdiely medzi tými najlepšími a najhoršími a rozhodne tu aj veľký, nedvo, veľká nedostat, veľký nedostatok dôvery eh, voči týmto systémom. A tí, ktorí majú tieto rozhodnutia prijať, odpoveď, alebo tí, ktorí sú vystavení tomuto rozhodovaniu, sú tí, ktorí to aj výrazne spochybňujú a e, práve títo ľudia potrebujú veľkú mieru ochrany. Takisto tu je aj veľký pocit v niektorých členských štátoch, že tu je nedostatok solidarity zo strany iných členských štátov takisto, že ich e, potreba podpory nedostáva nejakú praktickú odpoveď. V rámci tohoto utečeneckého fondu tu bola snaha vytvoriť spoluprácu medzi členskými štátmi, čo viedlo k istému pozitívnemu vývoju, ale zároveň sa aj stáva zrejmým, že to má isté obmedzenia v rámci tohoto mierového prístupu. Tento podporný úrad má preto byť vytvorený preto, aby poskytoval neustálu podporu, aby E, podporoval konzistentný prístup a zároveň aby poskytoval aktívnu podporu pre tie krajiny, ktoré sú pod mimoriadným tlakom. A máme tu už aj špecifické úlohy, ktoré sú vytýčené pre tento úrad a vytýčuje ich iná legislatíva. Ale kľúčové body pre Európsky parlament v rámci rokovaní boli práve zachovanie úlohy Európskeho parlamentu e, vo vzťahu k tomuto úradu, ako dosiahnuť väčšiu mieru solidarity medzi členskými štátmi a zároveň aká bude úloha občianskej spoločnosti a UNHCR v rámci tohoto úradu úloha parlamentu, alebo tá otázka ohľadom úlohy parlamentu sa um, upriamila na vzťahy s riaditeľom a jeho vymenovanie a zároveň aj ďalšie témy. Takisto sme vlastne naďalej e, e, dohodli sa na tom, že tu budeme mať vypočutie kandidáta, že poskytneme aj dôvernú správu a zároveň budeme reagovať na to, ako táto správa bola A Riaditeľ bude tiež predstavovať správu e, relevantnému výboru. Nemám pocit, že by sme mali o toto bojovať, ale napriek tomu je to tak. No a takisto budeme pozývať riaditeľa, aby predkladal správy o konkrétnych úlohách. Úloha parlamentu vo vzťahu k agentúram je už aj teraz téma, v rámci ktorej sa diskutuje aj vo výbore Interno a ja som aj členka parlamentného výboru k tejto téme. Aj vďaka mojim skúsenostiam a istému pocitu zlyhania a frustrácie, najmä tam, kde vidíme nedostatky pri poskytovaní podpory pri azile. Solidarita medzi členskými štátmi, parlament chcel záväzný mechanizmus, rada chcela e, zabezpečiť dobrovoľný charakter spolupráce, no a záverečný jazyk je neutrálny ale máme tu externé hodnotenie tohoto úradu, ktoré bude pokrývať aj podporné orgány a ich dopad v rámci praktickej spolupráce v oblasti azylu. Ďalej, čo sa týka takéhoto konzultatívneho fóra, keďže tu nemáme nejakú reálnu expertízu zo strany členských štátov, takisto sa zdá, že aj táto expertíza by mohla byť pomerne cenná. No a preto veľmi dobre vieme, že niektoré členské štáty majú veľmi aktívne vzťahy s týmito neziskovými organizáciami a takisto chceme, aby lokálne orgány, ktoré častokrát v teréne vykonávajú väčšinu tejto práce, aby aj tie mali príležitosť byť zahrnutí do tohoto procesu. A preto sme veľmi radi, že sme mali možnosť vdýchnuť trochu života do tohoto orgánu. No a na záver máme pocit, že orgán pre podporu azylu môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe spoločného systému. Pevne veríme, že to bude kvalitný systém, hoci, sme, hoci sa nám to nepodarilo zabezpečiť v tom záverečnom texte, no a zároveň um, sa nám snáď podarí vytvoriť pocit vzájomnej podpory a dôvery. Napriek tomu chcem požiadať členské štáty, ktoré sú zaangažované, aby boli viac otvorené. Viac otvorené voči tomu, čo iné eh, demokratické orgány, občianská spoločnosť a iné inštitúcie môžu priniesť a ako môžu prispieť, pretože to je viac ako len spolupráca členských štátov. Nie je to len otázka medzivládnej spolupráce, je to európska inštitúcia, ktorú tvoríme. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Jean. Teraz má slovo pani komisárka Malström, aby mohla reagovať v mene komisie na oznámenie eh, alebo na, na vystúpenie pani spravodajky. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Teda- v čase, keď eh, vytvárame Európsky orgán pre podporu azylu, tá komisia navrhuje tento, alebo tento návrh pred, predniesla vo februári 2009 a Rada a parlament boli naozaj mimoriadne angažovaní v tomto procese. Eh, vytvorenie spoločného azylového systému eh, bolo cieľom parla- Európskej únie už po mnoho rokov a komisia, rovnako ako aj ja, sme naďalej veľmi angažovaní v tejto téme. Potrebujeme vytvoriť systém, ktorý je férový, efektívny, založený na spoločných štandardoch a spoločných základných princípoch. Tento systém by mal byť postavený na solidarite. A to znamená solidaritu s migrantami, solidaritu s krajinami pôvodu a tranzitu, ale zároveň je to aj o solidarite medzi členskými štátmi. No a aby sme posilnili túto solidaritu medzi členskými štátmi, je nevyhnutné, aby sme zabezpečili praktickú spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi v oblasti azylu. A to musí byť aj súčasť tvorby tohoto európskeho azylového systému. A aby sme podporili túto praktickú spoluprácu, vytvorili sme tento podporný orgán, ktorý to bolo vyžiadané v rámci Európskeho paktu o azile v roku 2008 a zakotvil to aj štokholmský program v roku 2009. A tento podporný úrad bude preto kľúčovým kameňom, základným kameňom v tvorbe nášho spoločného azylového systému. Tento úrad, ako veľmi dobre viete, bude sídliť vo Valete. Bude poskytovať konkrétny operačný, operačnú podporu členským štátom a ich orgánom orgánom a bude umožňovať tvorbu ďalšej nevyhnutnej spolupráce medzi členskými štátmi a zároveň aj ehm, bude ehm, šíriť a distribuovať úspešné postupy. Bude to zároveň spracovávať, e, podporovať ľudí, ktorí spracovávajú žiadosti o azyl a zároveň šíriť nové informácie a postupy. Takisto bude poskytovať podporu členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, tým, že bude vysielať expertné týmy, ktoré budú podporovať, ktoré budú podporovať alebo pomáhať pri registrácii azylových uchádzačov. Chcem po- poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým spravodajom spravodajcom, ktorí za to boli zodpovední, najmä pani Jean Lambert, ale aj pánovi Morisovi za nevyhnutné pozmenenia eh, v Európskom fonde pre utečencov a takisto aj všetkým spravodajcom, spoluspravodajcom a tedevým spravodajcom. Vaša neustála a plná podpora bola mimoriadne cenná a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami pri konečných krokoch. Ehm, pevne verím, že skôr ako sa nám podarí tento úrad už čoskoro spustiť. Ďakujem pekne, pán, hovorí pán predseda. A teraz e, spustíme e, zoznam rečníkov, ktorí vystúpia v mene politických skupín a najprv má slovo pán Busutil, ktorým bude hovoriť dve minúty v mene e, európskych ľudovcov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, Rovnako aj ja by som chcel zablahoprieť pani Lambert k jej správe, takisto aj za úspech, ktorý sa jej podarilo dosiahnuť v tejto téme. Rovnako ja chcem zablahoprieť aj za to, ako sa jej podarilo spolupracovať s nami, ako tieňovými spravodajcami v tejto téme. EPP je naozaj veľmi pozitívna, najmä čo sa týka vytvorenia tohoto úradu, alebo pozitívne vníma vytvorenie tohoto úradu. A snažíme sa takto poskytnúť väčšiu podporu pre azyl a bude to rozhodne veľmi dobrý krok smerom dopredu, tak aby sme dokázali vytvoriť a zároveň aj implementovať spoločnú azylovú politiku v rámci Európskej únie. A to, na, a to aj na osobnej úrovni chcem povedať, že som veľmi hrdý na to, že to takýmto spôsobom posúvame dopredu a som veľmi hrdý, že tento úrad bude sídliť v našom hlavnom meste vo Valete. Hovorím to ako poslanec za Maltu. A myslím si, že tento úrad musí pochopiť, že Európska azylová politika musí vychádzať z jedného slova solidarita. Solidarita ktorú musíme preukazovať voči tým, ktorí prichádzajú do Európy a žiadajú o azyl a ktorí majú právo, právo získať ochranu eh, od Európy. Tento úrad musí zabezpečiť, že túto ochranu dostanú, no a solidarita musí byť aj k tým krajinám, ako povedala správne pani komisárka, k tým členským štátom, ktoré sú v Európskej, ktoré sú v Európskej únii a ktoré sú vystavené mimoriadne silnému tlaku a odolávajú mu osamotene. A toto bremeno rozhodne nie je zdieľané tak, ako by malo. A práve preto táto solidarita musí byť rozhodne vnímaná vo svojom najširšom význame, pretože sú to dve strany tej istej mince. Solidarita voči tým, ktorí ju potrebujú a solidarita voči tým, ktorí ju poskytujú, voči tým krajinám, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku. Chcem to povedať takto jednoznačne a musím povedať zároveň, že táto myšlienka až do posiaľ bola pomerne dobre pochopená. Dôležitosť solidarity bola dobre pochopená, ale musíme to teraz preložiť do priamých krokov. No a práve to je priestor, kde Európsky úrad pre podporu azylu musí vstúpiť do tejto hry, musí posilniť tento princíp, aby sme zabezpečili, že táto solidarita je naozaj poskytovaná, a že naozaj existuje v teréne, tak aby sme dokázali vytvoriť priestor pre naozajstnú a úprimnú solidaritu. Práve preto si myslím, že tento úrad už čoskoro začne fungovať, tak rýchlo ako to je len možné. A e, chcem vás uistiť, ako poslanci Európskeho parlamentu budeme veľmi pozorne sledovať, ako pracuje počas nadchádzajúcich mesiacov a dní. Ďakujem veľmi pekne, pán Posutil. Chcem všetkých poprosiť, e, keďže naozaj sme takéto rodinnej atmosfére, napriek tomu e, musíte sledovať termín a čas e, ktorý máte k dispozícii, pretože naozaj bolo veľmi smutné, keby som vás musel obmedzovať a nejakým spôsobom vstupovať do vašich vystúpení, pretože prekročujete čas, ktorý dostali vaše skupiny. Teraz dostávajú socialisti a demokrati slovo a vystúpi pani Guillaume. Nech sa páči. Vážení kolegovia, vážený pán predseda, ja by som na začiatku chcela poďakovať a povlážať Lamber, pani Lamberovej za to, čo odviedla, za tú prácu, ktorú odviedla nie pred za, za niekoľko dní, bo keď budú už lietať lietadla, sa dúfam, že otvorí to byro pre podporu. A veľmi sa teším, že je to umožnené. Čo sa týka praktickej spolupráce e, s touto úradovňou, tu vidíme, že sú tu, je tu veľká diferencia medzi praktikami členského štátu a medzi tou prvou harmonizačnou fázou temporárnou, s ktorou sme už začali. Nám v rámci tejto dobrej praxe toto chýba. My eh, všetko chceme v rámci civilnej spoločnosti, občianskej spoločnosti eh, ponímať ako príspevok k takej veľmi dobrej záchytnej sieti eh, k tým žiadateľom o azyl. Samozrejme má to všetko takú pachuť, čo Európsky parlament veľmi ľutuje, že nezohrával žiadnu úlohu Um, pri uh, stanovovaní uh, miesta a e, ten systém obligatórnej solidarity medzi členskými štátmi a jednotlivými krajinami ktoré, e, sú, e, ktoré stoja na fronte, tak povediac. Keď, by sme, e, keď chceme zabrániť teda takému striktnejšiemu systému, potom by sa nám malo podariť, aby sme to dosiahli, aby sme o tom mali diskutovať a musíme sa ale obrácať v rámci diskusí na našich partnerov, na radu a na komisiu. My chceme mať lepší európsky systém, všetci to chceme. E, keď čo, čo sa týka vysvetlení napríklad e, paktu z roku 2008 a z týchto vyhlásení, my vieme, e, o čo tam išlo, ale niektoré členské štáty jednoducho už si nepamätajú a nechcú si pamätať, keď majú prikročiť od sľubov k činom. My vieme veľmi dobre, že je potrebné robiť celý rad opatrení proti ilegálnej emigrácii na rade Čaj vo februári sa o tom dohodlo, ale ešte stále tu nemá žiadne konkrétne opatrenia v rámci azylovej politiky. Um, musíme jednoducho robiť konkrétne, konkrétne pardon, aj restriktívne opatrenia, ale Európa to musí robiť po svojom. Musíme ľudí cez filtre a my vieme, že, že niektorí ľudia, ktorí tam chcú pricestovať, musia podstúpiť veľké ťažkosti ale my musíme žiadateľom o azyl do istej miery výjsť aj v ústretí a členské štáty um, tu um, nespolupracujú. Samozrejme, stroskotáva uh, tá spolupráca na, koľkokrát na nákladoch a dodnes je to tak, že predovšetkým sú to tretie krajiny, ktoré e, preberaj, e, e, o ktoré sa my staráme a tieto sú našimi ťažiskovými krajinami. Ďakujem pekne a teraz má na dve minúty slovo pani Verčiat, ktorá vystúpi v mene Zjednotenej lavice a komunistov. Pán predseda, pani komisárka, vážené kolegyne a kolegovia, Azylové práva patrí medzi základné práva v Európskej únii a nikto e, to nechce spochybňovať, ale politika Európskej únie a jednotlivých členských štátov je predsa len dosť pochybná. V 1989 vtedy začala Európska únia harmonizovať túto azylovú politiku a počet e, azylantov sa znížil to samozrejme je eh, eh, by, by sme mohli privítať, keby to znamenalo vylepšenie eh, situácie v oblasti dodržovania ľudských práv v celom svete, ale tomu tak nie je. Ale musíme si spomenúť na niektoré diskusie, ktoré sa tu konajú vždy vo štvrtok popolní a to sú najrozličnejšie praxe, ktoré majú jednotlivé členské štáty a vieme, že časť tých eh, dopytov sa externalizovala. Jednotlivé členské štáty nemajú ani, eh, v jednotlivých niektorých členských štátoch nemajú azylanti ani možnosť podať eh, žiadosť o azyl. A my vieme predsa veľmi presne, že keď sa nám prezentujú tieto štatistické výsledky, vieme veľmi presne, prečo sú také, aké sú. Keď niekto z vás vôbec išiel s nejakým azylantom, s nejakým žiadateľom, žiadateľom o azyl, tak vie presne, o čom hovorím. Oni musia preukazovať, či boli skutočne múčení a keď niečo pre, e, predložia, tak potom e, sa stáva, že európsky azylový režim um, to možno nejakým spôsobom aj spochybní. Je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi samozrejme, ale na druhej strane je veľmi dôležité, že uh, základné princípy tejto správy sa v prvom čítaní v parlamente prevzali a vieme, že tomu môžeme ďakovať prvom rade švedskému predsedníctvu. Ďakujeme veľmi pekne. To, čo Švédsko, uh, čím Švédsko pri, prispelo, to je v mojich očiach nový model, ale vidíme, mali by sme si brať zo Švedska príklad. Ja by som ešte chcela poblahožovať pani Lambert a poďakovať sa jej za to, um, že pracovala je dôležité ísť aj malými krokmi, malým pokrokom. Európska únia by sa nemala koncentrovať len na seba, ale Mali by sme vedieť, že muži a ženy majú právo na azyl a že máme konvenciu, ktorú môžeme ratifikovať. Ďakujem pekne, pani Vierča. No a teraz v mene uh, eh, EFD e vystúpi na 2,5 minúty pán Borgesio. Nech sa páči. Grazie, presidente. sentito... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je tá, Mio modesto Počul som tu ľudí hovoriť o solidarite vo vzťahu k tomuto úradu, ale myslím si, že nesmieme zabúdať aj na bezpečnosť. Pretože sú takí, ktorí na tých, takýchto otázkach samozrejme záležali, lebo pracujú v tomto orgáne, orgáne činy, činy trestnom konaní. Ja by som ešte chcel um, a podporiť návštevy karabinierov, z, alebo som sa zúčastnil um, návštevy karabinierov v Torine a takisto on hovoril, že mnohí z týchto žiadateľov azyl majú tiež rôzne falšované dokumenty a podobne, čiže musíme sa na to dívať nielen z hľadiska solidarity, ale aj z hľadiska bezpečnosti a ja neviem, nie som si celkom ale istý, že či v, tý, v tomto dokumente sa naozaj e, otázka bezpečnosti dostatočne silne e, je táto otázka dostatočne zastúpená, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitý úrad, má samozrejme obrovský humanitárny rozmer a mm, musíme sa o to usilovať, aby takýmto orgánom aj zostal ale mm, zase nechceme, aby tam chodili ľudia, ktorí vonkoncom nie sú prenasledovaní vo svojom domove. Napríklad článok 2 takisto uvádza, že tento úrad musí zabezpečiť aj potrebnú koordináciu medzi členskými štátmi tak, aby fungoval systém, európsky systém udelovania azylu. No už toto to, táto formulácia je dosť taká vágna, pretože tam sa uvádza, že úrad má zaviesť alebo zabezpečiť koordináciu s tretimi krajinami. No ja si myslím, že bolo by treba ísť eh, do väčších detajlov, než to takto vágne popísať. Takisto sa divím, že prečo sme nepredložili aj um, návrhy za nás, že takéto orgány by mali spolupracovať s tretimi krajinami. Prečo napríklad by sme nemali mať aj naše vlastné úrady v týchto tretích krajinách? Pretože to by bolo lepšie takýmito eh, ľuďmi komunikovať Ehm, samozrejme, že je potrebné tieto krajiny podporovať a ja si myslím, že založenie takýchto e, úradov v tretich krajinách, ako napríklad v subsaharskej Afrike alebo v Severnej Afrike, odkiaľ pochádza množstvo žiadateľov o azyl, e, a tak tam, je, to by to bolo asi lepšie, keby takýto úrad bol. E, tak tiež bolo by dobre, aby sme tu zapojili takisto Európsku externú službu, aby pomáhala týmto krajinám v týchto otázkach. Myslím si, že krajiny sú zodpovedné za takéto dôležité otázky, ako sú otázky udelovania azylov a mali by sme podporiť a tiež nesmieme zabúdať aj na požiadavky európskych stredomorských krajín, ktoré naozaj už pociťujú veľmi silno tento vplyv prílevu žiadateľov o azyl a v podstate my okrem všetkého najviac potrebujeme peniaze. Nepotrebujeme v zásade nový úrad, len potrebujeme peniaze na riešenie tejto situácie. Um, viem, či, čo si o tom myslia šve, krajiny ako je Švedsko a podobne, ale oni sú veľmi vzdialené týmto krajinám ako je Taliansko a Malta. Nezažívajú každodenný prílev rôznych utečencov. Takže ale musia takisto aj oni znášať čas tejto záťaže. Merceda, ďakujem pán pekný pán Borzecio, teraz e, za nezaradených pán Obermajer. Pán predseda, keď hovoríme o jednotných úpravách a opatrenia v rámci zelenskej politiky a migrácie v Európskej únie, a o podpory členských štátov, o podpore členských štátov, ktoré majú mimoriadne veľký prílev migrantov. Toto nie je zlá myšlienka, ale sú tu určité pochybnosti, či vytvorenie nového, podporné, nového podporného úradu na podporu pre azylantov či to nepresahuje, či to nezasahuje do kompetencií členských štátov. Nový krok by mo- mohol byť potom v rámci byť orientovaný na centralizáciu. Um, azylánskej politiky, aby sme napríklad, e, a títo si by sa potom mohli orientovať proti konaniu e, takých veľkorysých členských štátov, akým napríklad Rakúsko je my by sme to mali prispôsobiť. Toto všetko doteraz fungovalo veľmi dobre, ale odvodnenie a rozšírenie, rozšírenie úlohy e, Európskej agentúry v roku 2000 e, odpoveda Lisabonskej stratégie a e, je proti princípu subsidiarity. Čo sa týka migrácie, Ehm, keď chceme upraviť niečo tam, niečo tu a raz e, záčas niekde inde, tak toto v praxi nefunguje. A čo sa týka cirkulárnej migrácie, tu potrebujeme veľmi trvalé opatrenia. Ďalšiu kritiku chcem orientovať na nereálne podmienky, pretože to ide na, toto je riziko našej bezpečnosti. A my v časoch, v časoch vysokej nezamestnanosti, nezamestnanosti uľahčiť prístup na e, pri, trh práce je podľa mňa nereálny a toto všetko nechať na jednotlivých členských štátoch, toto je nerealizovateľné. E, tu máme určité veci, ktoré musím, kde musíme šetrať, šetriť a azylová stratégia, táto musí byť prepracovaná od začiatku a tak, ako to chcete urobiť teraz, podľa toho uh, návrhu, takto fungovať nebude. Ďakujem, pán kolega. Tým Ukončujeme počet rečníkov, ktorí vystúpili v mene skupiny. No a teraz začneme s rečníkmi, ktorí vystupujú e, individuálne. No a najprv má slovo na dve minúty pán Papa Nikolau. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Treba povedať, že Európsky úrad pre podporu azylu je naozaj veľmi dôležitý. E, predovšetkým e, symboli, symbolicky, ale aj prakticky. A to z toho dôvodu, e, že to naozaj do praxe uvádza vlastne fungovanie konkrétnych a reálnych opatrení, najmä na Malte sa spúšťa činnosť tohoto orgánu, ktorá je krajina, ktorá je najviac vystavená tlaku imigrantov. A práve preto je naozaj oveľa dôležitejšie teraz ako kedykoľvek predtým, aby členské štáty efektívne spolupracovali v oblasti azylu. No a myslím si, že je naozaj dôležité trvať na tom, že musíme zajsť ďalej, zajsť ďalej než len na tie národné praktiky a národné postupy, pretože medzi nimi existujú obrovské rozdiely, ako už bolo povedané. Jedna vec je mať tu rôzne možnosti, ktoré e, vytvára daný členský štát a možnosti, ktoré sprístupňuje pre imigrantov. Možno to je nejaké umiestnenie v nejakých táboroch a tak ďalej, ale tá realita v jednotlivých členských štátoch je naozaj výrazne odlišná. A práve to je oblasť, v ktorej by sme mali spolupracovať a zharmonizovať e, tie podmienky, ktoré vytvárame pre imigrantov, ktorí prichádzajú na európsky kontinent. Tento Európsky úrad pre podporu azylu by mal byť naozaj výrazným eh, príspevkom a výrazným ehm, prispetím k celému tomuto procesu, a rovnako ako aj Európsky fond pre utečencov, najmä keď hovoríme o utečencoch z tretich krajín. Eh, mal by sme im, ehm, treba si uvedomiť, že teraz je pre nich oveľa jednoduchšie prísť do Európy ako kedykoľvek predtým a mali by sme sa na to aj my lepšie pripraviť. No a takisto, keď hovoríme aj o situácii v tretich štátoch, musíme si uvedomiť, že eh, treba vyvinúť väčšie úsilie tak, aby to bolo aby sme dokázali prijať viac krokov v tomto smere. Napriek tomu, že všetci veľmi dobre vieme, že tu je pomerne veľký tlak najmä na konkrétnych členských štátov a hovoríme o tých, ktoré sú na juhu Európy. Napriek tomu všetkému ešte stále nemáme nejaký konkrétny návrh ani zo strany komisie, ani e, zo strany e, členských štátov, niečo, čo by bolo naozaj praktické a jednoznačné v tomto duchu. A práve preto trvám na tom, že táto téma je veľmi dôležitá, ale chcem pripomenúť, že ten tlak na niektorých členských štátoch je príliš vysoký, je príliš veľký. A v Európskej únii potrebujeme nájsť mechanizmy, ktoré, ktoré musia efektívne fungovať, tak aby sme dokázali toto bremeno znášať spoločne, aby sme dokázali sa spoločne vysporiadať s otázkou azylu. Už nebudem opakovať to, čo už povedali, povedali ostatní kolegovia. Jedna vec je azyl, druhá vec je e, nelegálna imigrácia. A musíme proti nej naozaj stále viac a viac bojovať. No a práve preto to, čo potrebujeme, sú lepšie postupy, efektívnejšie postupy, ktoré nám umožnia bojovať proti tejto skrytej a nelegálnej imigrácii, pretože to je veľmi dôležité, tak aby sme dokázali čeliť tej skutočnej imigrácii. Dobre, na 2,5 minúty hovorí pán predseda, má slovo pán Bafton, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za vytvorenie úradu na podporu na podporu pre azyl, to je úplne proti britskému optautu zo šagenského aký návrh, že sa, že sa vydá 40 miliónov eur na vytvorenie tohto úradu a zamestnajú sa pracovníci, aby sa eh, na Malte riešila otázka eh, udelovania azylov. To by malo celé ponechať, práve malo byť ponechané na jednotlivé členské štáty. A práve toho sa aj Británia obáva, že stratí kontrolu nad svojimi hranicami, pretože Máme my takisto aj v Británii veľmi veľký problém s populáciou a myslím si, že takýto eh, situácia ako je v Británii nie je v žiadnej inej krajine. Takže namiesto ehm, mm, toho by to komisia chcela riešiť, zoberie peniaze aj britských daňových poplatníkov a robí rozhodnutia za nás. 40 miliónov eur by sa mohli použiť na vybudovanie nových škôl a nemocníc v Británii, takisto aj, zabezpečenie, aj zabezpečenie čističiek, po, čističiek odpadových vôd a podobne, ktoré potrebujeme pre zabezpečenie pitnej vody pre všetkých na britských ostrovoch. Čiže kde sú peniaze, ktoré majú pomôcť eh, britským daňovým pokladníkom, eh, na všetky výdavky, ktoré súvisia s ich živobytím. Avšak eh, tie peniaze sa miniajú tu. V našich predlobných kampaniach všetky strany Británii sľubujú, že budú niečo robiť s neželanou migráciou, pretože ľudia o to žiadajú. Ale čo môže urobiť Westminster, pokiaľ my, ke, keď nie my tu v EÚ, pretože zároveň Európska komisia, ktorá má celú právomoc e, nad e, žiadateľmi o azyl a už to nebude Westminster. Tak kto potom bude bojovať za potreby Britov? Takisto komisia by mala chrániť britský opt-out, e, pretože Britán, ľudia Británii si takisto, žiada, takisto majú nárok na váš rešpekt ich vôle. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz... Ehm, končíme zoznam rečníkov, ktorí boli zaregistrovaní v zozname, no a teraz ehm, máme eh, priestor pre Catch the Eye. Je tu jeden jediný rečník, ktorý sa prihlásil, to je pomerne zaujímavé a to je pán Silvestris. Budete hovoriť minútu, potom vám odpojí mikrofón, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, hovoríme veľmi často a veľmi veľa o solidarite ale nemám pocit, že zo Solidarity by sme potrebovali vytvárať úrad, ktorý bude podporovať um, vytváranie podmienok pre azylantov to naozaj môže byť možno pekný zámer a pekný úmysel, ale musíme zabezpečiť, aby sme prostredníctvom tohoto úradu dokázali zrýchliť procesy pridelovania víz a azylu pre tých, ktorí to potrebujú, tak aby sme zároveň aj dokázali efektívne odburovať zneužívateľov tohoto systému, jednoducho tých, ktorí nemajú právo na pridelenie azylu. Dovolte mi veľmi stručne pripomenúť to, čo povedal pán Borgecio. Sú tu krajiny, ako napríklad juh Talianska, odkiaľ pochádzam ja, ktoré sú takými vstupnými bránami do Európy, sú tými vstupnými prístavmi pre uchádzačov o azyl. Veľmi veľa z nich prichádza do Európy práve cez juh Talianska. Historicky a kultúrne sme veľmi otvorení a veľmi pohostený národ, ale už to je trochu priveľa. A najmä tie krajiny, ktoré sú k nám bližšie, sú tie krajiny, zo strany ktorých eh, by sme mali vyvíjať väčšie prostriedky a viac peniazy by sme mali investovať do zamedzenia tejto imigrácie. Dobre, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz dáme slovo pani komisárke, aby reagovala na tieto vystúpenia a potom ukončiť debatu pani kolegyňa Jean Lambert. Ďakujem, pán predsedajúci. Takisto som veľmi rada za väčšina eh, poslancov bola za schválenie tohto úradu. Viete, že o to takisto bolo odhlasované aj členskými štátmi jednohlasne a vonkoncom nemá komisia žiadnu, žiadnu, žiaden záujem nejakým spôsobom obmedzovať britský opt-out ale takisto aj tu tento úrad získa veľkú podporu na plenárnom zasadnutí a verím, že to bude pokračovať aj ďalej. Samozrejme, že my vieme, že existuje veľký tlak zo strany e, veľký tlak na, predovšetkým na krajiny stredo moria a tento, tento úrad môže pomôcť, e, pretože je to úrad, ale zároveň, ktorý nie je len pre stredomoria, ale je to úrad pre celú Európu, pretože e, migranti prichádzajú zo všetkých strán. No a nie je to iba ďalší obyčajný úrad. V podstate je to naozaj veľký milník v celkovom a zbudovanom azylovom systéme a takisto získal veľkú podporu všetkých členských štátov. Bude potrebné, aby zabezpečil aj tento úrad e, podporu členským štátom, ktoré sú pod neustálým tlakom, kde bude potrebné zaviesť e, rovnaké štandardy a podobne budú sú tam, tam zamestnaní príslušní experti. A samozrejme, že potom bude na členskom štáte, aby rozhodli, že koho, e, kto bude môcť v ich členskom štáte zostať, komu sa teda skutočne azyl udel, v skutočnosti bude azyl udelený. Tak ako povedala aj pani e, spravodajkyňa, e, čo sa týka zvyšku azylového balíčka, zatiaľ ešte sa nenašlo riešenie, nenašlo riešenie a komisia sa obracia na Európsky parlament, aby mohla postúpiť ďalej v týchto otázkach, tak aby sme e, čo najskôr mohli vytvoriť spoločnú azylovú politiku za celú EÚ. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne pani A Teraz dávam slovo pani spravodajkyni Jean Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela využiť túto možnosť ešte objasniť eh, niektoré otázky, ktoré boli nastolené, aj keď je smutné, že tí, ktorí položili otázku, už tu nie sú, aby si počuli odpoveď. Čiže aké sú azylové povinnosti, to je jasne v medzinárodných dohovoroch, ku ktorých sa pristúpili všetky členské štáty EÚ individuálne. A to nie je to isté ako nejaká migračná politika. A takisto a ľudia by, by jednoducho mali uznávať rozdiel medzi týmito, medzi týmito dokumentami. A čo sa týka e, otázok peniazy, otázky peňazí, aby som možno mohla e, uviesť, že mm, keď e, nám zabezpečí tento úrad menej migrantov, tak určite ušetríme mnohé peniaz, množstvo peňazí. Ďalej, čo sa týka niektorých otázok, ktoré tu boli ešte nastolené, že existuje tu nádej, že keď zlepšíme kvalitu azylového systému v niektorých členských štátoch, tak určite by bolo možné zlepšiť e, alebo zvýšiť dôveru medzi členskými štátmi a odblokovať aj celý problém, ktorý s tomto všetkým súvisí a takisto to pomôže aj členským štátom pri riešení množstva problémov. Niektoré členské štáty majú naozaj veľmi silné tlaky na nich, ktoré vyplývajú z ich geografickej polohy a niektoré z krajín, ktoré majú veľký tlak, napríklad sa nenachádzajú ani v Európskej únii. A ja som si vypočula kolegov, ktorí volali po ďalšej podpore z hľadiska podpory tohto úradu, ale myslím, že tie návrhy, ktoré kolega navrhol, tie som nevidela. Tiež by som chcela vyjadriť, že tento úrad nie je tu na to, aby určoval akýsi e, štatút. To znamená, že nepreberá e, úlohu, nepreberá tú um, právomoc členského štátu udeliť e, skutočne azyl vonkoncom nie. Takže ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí mi pomohli pri príprave tejto správy a ja som si istá, že všetci sa tešíme aj na to, kedy budeme strihať e, pásku, keď začne tento úrad fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lambert. Môžeme ukončiť túto debatu. Myslím si, že je najvhodnejší čas a netreba bez nejakých veľkých emócií hovoriť, že možno to nie je náhoda, že